Mamo. Start. We come to the... Dobré ráno prajem. Začneme s bodom 11, vytvorenie finančného nástroja pre šírenie demokracie a ľudských práv. Spravodajcom je pán Lambsdorff. Kde sa nachádza? aj v Líbii. Andrew, vy to prevezmete? Alebo kto je zodpovedný za to? Niekto chce niečo povedať? Nie? Takže pán Lambsdorff nemôže byť s nami dnes, pretože si plní povinnosti v Líbii. Šíri tam demokraciu. A Takže začneme. Začneme s pozmeňujúcim návrhom 93. Kto je za? Kto je proti? Overme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 23 k 23. 94 za, proti, zžali sa, zamieta sa. FEM 7 za, proti, zžali sa, zamieta sa. DV 7 za, proti, zžali sa, zamieta sa. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k FEM e 8. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. 105 za, proti zdržali sa. Overme si. Hlasovanie je ukončené. 21 k 27 zamieta sa 103 za, proti, zdržali sa. Ešte raz 103, kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 104 za, proti, zdržali sa prijaté. 106 za, proti, zdržali sa prijaté. 99 za, proti, zdržali sa prijaté. 107 za, proti, musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Pani Kracer, asi to nie je jej deň. 25-25, zamieta sa. 16 za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, overme si. Končím hlasovanie. prijaté. 109 za, proti zdržali sa prijaté. 110 za, proti zdržali sa prijaté. 111 za, proti zdržali sa prijaté. 112 za, proti zdržali sa prijaté. 113 za, proti zdržali sa. Znovu to je tesné. Musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Prijaté 9.11, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 114 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 115 za, proti, zdržali sa, prijaté. 116 za, proti, Overme si. Hlasovanie je ukončené. Dvadsaťpäť, dvadsaťpäť, zamieta sa. Teraz prejdeme na 117, kto je za, proti, zžali sa, prijaté. 165, pardon, to je vybavené. FEM 9, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 121, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 122 za? Proti? Zdržali sa prijaté. 123 za? Proti? Zdržali sa prijaté. 17, 124, 125 za? proti, zdržali sa prijaté. 126 za, proti, zdržali sa prijaté. 129 za, proti, zdržali sa prijaté. 127 102, to vypadáva, ďalšie vypadáva. 18, kto je za, proti, zdržali sa, pri, zamieta sa. 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme na naš návrh 20, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 133, 134, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. FEM 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. FEM je vybavené. FEM 13. Kto je za? FEM 13. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. FEM 14. Proti? Zdržali sa? Prijaté. FEM 15. Za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 22. Kto je za? Proti? Prijaté. 136 za, 137 za, 137 Koval za, proti, ešte raz, kto je za? Kto je proti? Prijaté. 23, kto je za? Proti, zreli sa prijaté. 138, kto je za? Proti, zreli sa prijaté. 139 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Zamieta sa 139, hovorí pán predseda. To je predsa zamietnuté. It was not my idea. to nebol môj nápad. Kto to bol? Hovorili sme tu o pive naposledy. Kto vykrikol, že skontrolovať si to? Niekto tu z týchto radov. Takže FEM 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 140 za. Proti, zdržali sa, prijaté. 26 za proti, zdržali sa, prijaté. FEM 18 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť, ale myslím, že to je zamietnuté, respektíve prijaté. Končím hlasovanie. Prijaté. 917 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 141 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 142 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 143, 144 za, proti, zdržali sa, prijaté. 918 za, proti, zdržali sa, prijaté, zamietnuté. 146, 145, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 146, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 147 za, proti, zdržali sa, zamieta 919 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 148 za, proti, zdržali sa, prijaté. 150 za, proti, zdržali sa, prijaté. 20 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. FEM 19 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 151 za, proti, zdržali sa, prijaté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme na 158 za, proti, zdržali sa, prijaté. 923 za, proti, prijaté. DV24 Je už vybavené. FEM 20 sme vraj robili, hovorí pán predseda. Tak FEM 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Sto šesťdesiat štyri. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 160 za, proti, zdrali sa, zamieta sa. 161 za, proti, zdrali sa, prijaté. 162 za, proti, zdrali sa, zamieta sa. 163 za, proti, zdrali sa, zamieta sa. FEM 21 za, proti, prijaté. Overme si to. Končím hlasovanie. Prijaté. 166 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme k 168 a to takisto vypadáva. Tak 169, kto je za 169? proti, zdržali sa, zamieta sa. 9.25 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 170 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. FEM 23 za, proti, prijaté. 28 za. FEM 23. Otváram hlasovanie. Prijaté. Pardon. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 10, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 171 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. FEM 24 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, proti, zdrža, prijaté. 131 za, proti, zdržali sa, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme na kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz 11, kompromis 11, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme na 182, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 35, 36, 37 spolu, kto je za tieto tri návrhy? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 38, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 39 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. FEM 1 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. FEM 2 za? proti, zdržali sa prijaté. Jednotka za, proti, zdržali sa prijaté. 40 a pozmeňujúce návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté. DV1 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. FEM 3 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 44 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 45 za, proti, ešte raz, 45 za, proti, zdržali, prijaté. 46 za, 46 za, proti. Myslím, že to je prijaté, musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Prijaté. FEM 4. Za. Proti. Zdržali sa zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme na 51 za, proti, zdržali sa, pri, zamieta sa. 52 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. 93 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 57 za, proti, zamieta sa. Rozpočet 4 za, proti, zžali sa, prijaté. Kompromis 3, kto je za, proti, zžali sa, prijaté. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zžali sa, prijaté. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 81, kto je za, proti, prijaté. FEM 6, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 82, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 83, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Rozpočet 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Rozpočet 8 vypadáva. Tak už máme iba mandát o rokovaní. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Za tie piva, ktoré sa tu nazbierajú, sa ešte opijeme na konci stretnutia. Takže 49 k 0 Mali by sme mu poslať telegram do púšte. A teraz prejdeme k DCI. Pana Gomeš tu nie je. Pravdepodobne je na kompe s pánom Lansdorfom v Líbii. Sú nejaké pripomienky? Kto zastupuje pani Gomeš zo socialistov? Pani Munis. poriadku, takže prejdeme k žiadosti 41. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Mm, 43 eh, za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 9. E, za, proti, zdržali sa, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. 47 za, proti, e, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, Preveríme si elektronicky, ale myslím, že je to zamietnuté. Končím hlasovanie. 26 proti 25 prijaté. 53 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté prijaté 16 za, proti, zdržali sa prijaté 17 za, proti, zdržali sa prijaté 56 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté 19 za, proti, zdržali sa prijaté 59 za, Preveríme si. Končím hlasovanie. 22 mm, proti 23, zamietnuté. 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa,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 62 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63, 64, 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. Mohli by sme Brantnera až do 71, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 72 e, za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 73 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže Brantner opäť až po... A o čom sme teraz hlasovali? Aha, 29. Takže 2 kto je za? Prijaté. 31. Pán Mauro sa chce ujať slova. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tu ústny pozmeňovací návrh, ktorý by som chcel navrhnúť. Povedal som to už aj spravodajkyni a ona povedala, že je to v poriadku. Prečítam to po anglicky. Union External Policies do not counteract developing countries' efforts in achieving the MDGs in line with Article 208 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Frau Brandner damit einverstanden? Pani Brandner súhlasí, takže e, v tomto znení o tom budeme hlasovať. 31, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme si. 37. To bola 37, áno? No, iba EPP nehlasovala. Takže končíme hlasovanie. Zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, preveríme. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. 26 proti 28, takže e, zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti, zdržali sa prijaté 7 za, proti, zdržali sa prijaté Elektronické hlasovanie, kto je za? Končím hlasovanie. práve teraz. Nuž, toto je svetový rekord. Takže preveríme. 54 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Takže blahoželáme neprítomnej spravodajkyni asi to je tá správna cesta, nebyť tu. A ja teraz tiež odídem. Takže správa Katariny Brandner, vytvorenie nástroja stability. Pani Brandner, máte ešte niečo, čo by ste chceli doplniť? Nie. Kompromis jeden, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 92 za, proti, zdržali sa, prijaté 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 96 za, 95 za, proti, zdržali sa, prijaté 96 za, proti, zdržali sa, prijaté a zamietnuté 95 za, proti, zdržali sa, prijaté. Toto je vybavené, vybavené, vybavené. A 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 100 za, proti, zdržali sa prijaté. 101 za, proti, zdržali sa prijaté. 102 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis. Sto dva. 102. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 35 proti 18 prijaté. Kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A 106 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7, eh, pardon, kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Budget 7. Budget 7 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Preveríme. Ehm, príliš veľa zelených tu máme. Ešte furt majú 7 a včera mali 7. Takže končím. 30 proti 25 prijaté. To bol budget 7. Teraz 17 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 109 za Mohli by sme hlasovať o všetkých týchto návrhoch losing až po 123. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Budget 8. Za, proti, zdržali sa prijaté. E, spravodajca 18. Za, proti, zdržali sa prijaté. 124. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté, 20 za, proti, zdržali sa prijaté, bačiť 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 127 za, proti, zdržali sa prijaté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa prijaté 22 za, proti, zdržali sa prijaté 23 za, proti, zdržali sa prijaté 24 e, e, za, proti, zdržali sa prijaté 25 za, proti, zdržali sa prijaté 26 za, proti, zdržali sa prijaté 131 za, proti, zdržali sa zamietnuté 27 za, proti, zdržali sa prijaté 134 za, proti, zdržali sa zamietnuté budget 11 za, proti, zdržali sa prijaté, preveríme si to, ale myslím, že je to tak. Končím hlasovanie. Hm. Takže 23 proti 30, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, No, to je asi taká istá väčšina. Takže si to preveríme. 28. Končím hlasovanie. 13 proti 40, ešte jasnejšie to je zamietnuté. Teraz sa presadzuje mlčiaca väčšina. E, ktorá inak sa hlasovania nezúčastňuje. 134 za, proti zdržali sa prijaté 129 za, proti zdržali sa prijaté 30 za, proti zdržali sa, preveríme. Končím hlasovanie. 26 proti 25 prijaté. Takže kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, 33 za, proti, zdržali sa prijaté 34 e, za, proti, zdržali sa prijaté 35 za, proti, zdržali sa prijaté 36 za, s ústnym pozmeňovacím, kto je za, proti prijaté 915 za, proti, zdržali sa zamietnuté 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 916 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 917 za, proti, zdržali sa, prijaté. 146 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 147 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 38 za, 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 148 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 150 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 153 za, proti, preveríme. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. 32 proti 24 prijaté, 44 za, proti zdržali sa prijaté, 919 za, proti zdržali sa zamietnuté, 45 za, proti zdržali sa prijaté, 46 za, proti zdržali sa prijaté, 154 za, nie, nie, ten padá, ten ďalší tiež. Takže 47 lomeno 920 za. Proti zdržali sa prijaté 48 za. Proti zdržali sa prijaté kompromis 11 za. Proti zdržali sa prijaté 158 za. Proti zdržali sa prijaté e, zamietnuté. 159 e, za, proti zdržali sa zamietnuté. Inta 2 za, proti, zamietnuté, 160 za, proti, zamietnuté, Inta 3 za, proti. Preveríme si. Myslím, že je to zamietnuté, ale preveríme. Končím hlasovanie. 26 proti 30 zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa. No, mne to jasné nie je. Otváram hlasovanie elektronické. A hlasovanie je takmer ukončené a teraz je ukončené. Zamietnuté 27 proti 27. 921 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Inta 4 za, proti, zdržali sa, preveríme. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 26 za, 30 proti, zamietnuté. 162 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 160, 173, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 50 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 164 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 165 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 51 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 166, kto je za, pardon, 167, nie, 166 predsa len. Kto je za, 166, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 52 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 167 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 922 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 168 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 169 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 170 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 53 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Inta 5 za, nie, odpadá. Takže 171, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 54 za, proti, prijaté. 172 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Čo to bolo? 172. Urobme to ešte raz, kto je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Pardon, zamietnuté, to som mohol vedieť. 173, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 55 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 56 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 174 za proti, kto sa zdržal, to si preverme. Naozaj zaujímavá kombinácia. Glaube abgelehnt, aber die Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 22 za, 32 proti, zamietnuté. Teraz 57. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? 58 za proti, kto sa zdržal prijaté, 59 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 177 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 178. Môžeme to urobiť až po 186, všetko naraz. Takže kto je za tieto návrhy? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnuté. Teraz 61 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Inta 7 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Áno, však Inta 7 bolo prijaté. Takže 188, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 62 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 63 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 924 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 64, nie, nie, predsa len 64, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté, Intel 8 teda odpada. 65. Pani Brantner sa hlasí o slovo. Nech sa páči. Aby som vyšla v ústretí EPP a SAD, navrhujem hlasovanie po častiach, teda že prvú časť po public health, including social epidemics a tak ďalej. Toto by sme ponechali v texte. Je tam síce minus klauzula, to, že tam zostane zachované. A potom tá druhá časť, emergency planning a tak ďalej. To by sme prenechali odborníkom na zdravie. Tam je plusko a znamená to, že sa to z textu, z textu vypúšťa. 65 dafür. Takže kto je za? prvú časť, samozrejme, kto je za prvú časť, kto je proti. Zamietnuté. Druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. 66 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. 925 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 67, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, teraz INTA 9 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 65 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 2 za, proti, kto sa zdržal prijaté, trojka za, proti, kto sa zdržal prijaté, 77 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 78 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 5 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 79 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 9 3 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 80 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 81 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 94 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 82 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 83 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 84 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 6 po častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal prijaté, chcete to overiť? Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. 29 za, 27 proti prijaté. A teraz tretia časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 86 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 87 za, proti, kto sa zdržal. Socialisti boli za či proti? Proti, takže zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Osmička za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 90, pardon, 89. Nie, to odpadá. Takže 10, to je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Budget 4 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Budget 5 za proti, kto sa zdržal prijaté, budget 6 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz rokovací mandát, elektronické hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Koniec hlasovania. Koniec hlasovania. 54 za, 2 proti, čiže prijaté. Ďakujem pekne. Pán Bratner sa hlasí o slovo. Áno, ja sa chcem poďakovať aj spravodajcom za spoluprácu. Naozaj veľa vďaka a ďakujem aj Markosovi, ktorý teraz vstal a vracia sa do Španielska. Bude pôsobiť na ministerstvo zahraničných vecí, ale myslím, že tu u nás odviedol obrovský kus práce, takže ďakujem mu. Ďakujem. Dámy a páni, ešte než odovzdám predsedníctvo, chcem zablahoželať Túnem Kelamovi, pretože má dnes narodeniny. So colleagues, we have uh, still... Oh, I can, I can, okay. So, colleagues, we can start with uh, the last voting. A teraz posledné hlasovanie pred letom. Teda predposledné hlasovanie. Takže poďme na to. DV16 za, proti, to sa zdržal, prijaté. INTA 2 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. DV17 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. INTA 3 a DV18 identické za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 39 za, proti, Takže kto je za 39? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 10. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 11 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 12 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 13 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 43, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 14 a 926, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 45, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 15 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 928 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 47 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 929. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? zamietnuté, Inta 5, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 9.30, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Budget 13, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. DV31. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujem 932. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Budget 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. DV33, Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 53. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 934. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Budget 15. Kto je za? Budget 15. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme. 54, 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. Teraz 55 a 56, ktoré sú identické, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté 57, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté DV35 a INTA 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté 58, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 936, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 59, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 60 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 61 za, proti, kto sa zdržal to overme, 61, elektronické hlasovanie. Please close the vote. Koniec hlasovania. Prijaté. 62, 63, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 65 po častiach, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. DV 40, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 67 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Inta 8, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Inta 9 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 941 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 68 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Budget 16 za, proti, kto sa zdržal, prijaté budget 17 po častiach. Prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, budget 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 3 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 73 za,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 It can, it can contribute to financing the European Endowment for Democracy. So this is So this is the new wording of uh, Amendment 70. Čiže to je nové znenie 73. Takže kto je za takéto znenie? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Chcete sa viedriť, pán Tajnok? Ja som spravodajca, hovorí pán Brok, preto nepredsedám. A predložil ústny pozmeňovací návrh. Pán si žiaľ bez mikrofónu, takže nie je možné pretlmočiť, čo hovorí. Neviem, o čo išlo, hovorí predsedajúci, ale pokračujeme v hlasovaní. Takže 73, takto pozmenená zo strany spravodajcu, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Budget 19. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Budget 21 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 74 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 75 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 76 za. Proti kto sa zdržal, prijaté 77 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 78, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 79. Pani Brantner, nech sa páči. Áno, stručne, 79. Mala byť pred 77, len aby ste vedeli. Ale mm, nemení sa v zásade len umiestnenie, tak sa nemení. Takže 79. Musíme o nej hlasovať, takže kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. 80, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. 81, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 82, 83, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. DV 45 a 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. INTA 10, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. DV 48, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 86, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 87, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, 88 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal prijaté, budget 22 a 23, to vybavíme naraz, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 20 bola stiahnutá, takže 89. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme. 90 za, proti. Nie o tom nehlasujeme. Nie. Hlasujeme 90 a 950. To sú rovnaké. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Chcete to overiť? Nech sa páči. Check on 90 and 950. Please close the vote. Konec hlasovania prijaté, 26 za, 24 proti. Mali ste pravdu. 951, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Nebolo mi to jasné, aj to overme. Z hlasovania zamietnuté. Inta 12 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. 953, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. Teraz 96, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Pri, e, zamietnuté, pardon. 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Nejasné, 22 elektronicky. Koniec hlasovania prijaté. 98 a 954. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 955. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. DB56. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 23 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, Bači 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 100 a 29 Bažit, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, Inta 18 a 19 naraz, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Budget 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Budget 3. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. DV1 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. DV2 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. DV4 počaste Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Samietnuté, Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Samietnuté, respektíve nejasné elektronické overenie 26. -ky. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 25 za, 27 proti. Teraz 2 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 28 za, proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 29 a budget 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. Trojka za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. DV7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. DV8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Budget 7 po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Inta 1. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromis 6, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 7 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, pokračujeme osmičkou, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 9, pardon, kompromis 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, teraz budget 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 38, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Nebolo mi to jasné. 38 elektronicky. It's rejected, but... Amendment 38. Amendment 38 and budget 10, uh, no, amendment 38 only. Please close the vote. Konec hlasovania. Zamietnuté. Budget 10, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o mandáte. A to elektronicky, nech sa páči. Two more colleagues need to vote. Ešte, ešte dvaja nehlasovali. Už áno. 49 za. Proti nebol nikto, traja sa zdržali. Blahoželáme pánovi Brokovi, spravodajcovi. Karl? Yeah. No, you go. I was too optimistic, I forgot the last one. Indeed, we have... Áno, bol som príliš optimistický. Ešte tu naozaj máme jedno hlasovanie, to už bude posledné a je aj dosť hrubé. Takže začníme rovno. 28, kto je za? No, this is uh, gymnastic, Mr. Kazulidis. It's uh, good for the fitness uh, before the vacation. Pán Kasovic, táto gymnastika je dobrá, aby ste boli fit na leto. Takže 28, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté, 29 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté, kompromis 1 za, proti, Ešte 30 musíme odhlasovať pred kompromisom, takže kto je za, kto proti, kto sa zdržal, takže prijaté. A teraz kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 35, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 36 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 37 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 38 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 39 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté 40 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 42 za, proti, to sa zdržal. Zamietnuté 43 po častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 44 za, proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 45, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 47 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. 48 za, proti, kto sa zdržal. Nebolo to jasné. 48, urobme to elektronicky. There are still seven colleagues. Ešte uh, máme sedem kolegov, ktorí nehlasovali. Šiesti, piati poriadku, končím hlasovanie. A je to zamietnuté o jeden hlas. Kompromis 2 za. Takže hlasujeme o kompromise číslo 2. Je tu problém s hlasovacím zoznamom za EPP, pretože by tam malo byť plusko na tomto kompromise. Kto je teda za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 54 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 55 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 58 za, pardon, 56, 56 za, proti, zdržali sa prijaté, 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 59 si chceme overiť v poriadku, tak si overme 59. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 60, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 za,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 Pozmeňujúci návrh 72 za, proti, zdržali sa. Musíme to overiť. 72. 72 So please close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa prijaté 74 za, proti, zdržali sa prijaté 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté 76 za, proti, zdržali sa prijaté 77 za, proti, zdržali sa zamietnuté 79 za, proti, zdržali sa prijaté 77 za. 78 za, proti, zdržali sa prijaté, 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 81 za, proti, zdržali sa prijaté, 84 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete si to overiť? 84 poriadku. Piati kolegovia ešte nehlasovali, majú kartičku v hlasovacom zariadení, ale nehlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 28 proti 21. 85 za, proti zdržali sa, zamietnuté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. 87 za, proti, zdržali sa, prijaté. 88 za, proti, zdržali sa, prijaté. 89 po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 91 za, proti, zdržali sa, prijaté. 92 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 95 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmeňujúci na 96 za, proti, zdržali sa prijaté, 97 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 98 opäť po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté, 99 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 100 za, proti, zdržali sa prijaté, 101 za, proti, zdržali sa nie je to jasné, overme si to. 101. Opäť kolegov ešte nehlasovalo, takže končím hlasovanie. Zamieta sa. 25 proti, kompromis 4, kto je za, proti, zreli sa, prijaté. 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme na 117 za, proti, zdržali sa prijaté, 118 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 120 za, je tu ústny pozmeňujúci návrh 1, hlasujeme s týmto ústnym pozmeňujúcim za, proti, zdržali sa prijaté 121 za, proti, zdržali sa zamietnuté 122 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť 122. Končím hlasovanie. Zamietnuté o dva hlasy. Jedno sa zdržalo. Prejdeme na kompromis 6. Ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu, pán Brok, nech sa páči. Myslím, že tu je dohoda s niektorými časť politickými skupinami z EPP, a socialistám, ktorí by nás vedeli podporiť text ohľadne tohto kompromisného návrhu 7 v časti 6. Political secular religious lines in Turkish society. That should read now. A to by sa malo opraviť. Mm, uh, uh, in Turkish society. Čiže prehľadujúca sa polarizácia v tureckej spoločnosti. Ak to podporia všetci ostatní partnery kompromisu, tak by som navrhol, aby sme hlasovali o ňom takto pozmenenom. Pán predseda, ja si nie som celkom istý, že čo to znamená. Pán Dav, ako máte otázku konkrétnu? Že čo to znamená? Znamená to, že sa nebudeme špecificky sústrediť iba na, tie, na tú sekulárnu časť, ale vo všeobecnosti o polarizácii v tejto spoločnosti, aby to bolo obsiahnuté, ale nebude to iba jeden prvok tejto časti. Takže tu hovoríme vo všeobecnosti o prehlbenej polarizácii v tureckej spoločnosti. Bez toho, že by sme tu hovorili o náboženských otázkach a sekularizácii. Pán Dav, kolegovia, súhlasíme o tomto návrhu, takto pozmenenom ústnom pozmenecom návrhu. Pán spravodajca to takto predložil, takže hlasujeme kompromis 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, prijaté s takto pozmeneným ústnym návrhom 129 Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Sto dvadsať šesť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 127 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté, 128 za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalších 4 pozmeňujúci návrhy pána Majera. ...130, 131, 132, tieto tri pozmeňujúce návrhy hlavujeme, hlasujeme o nich len blok. Nie? V poriadku. Tak 130. Kto je za? Už sme o tom hlasovali. Bolo to zdvojnásobené v hlasovacom zozname. Takže to je problém na tom zozname hlasovacom. Už sme o tom hlasovali o 129. Takže 130, kto je za? Proti? Držali sa? zamietnuté 131 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 132 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 136 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 143 za, proti, zdržali sa, prijaté, 144 za, proti, to si musíme overiť, 144 elektronicky, Končíme hlasovanie. Je to prijaté 23 k 20. 145 za, proti, zdržali sa, prijaté 147 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 147, overme si 147 minút. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 27 21. 148, kto je za. Proti, zdržali sa, prijaté. 149 za. Proti, zdržali sa, zamieta sa. 150 za. Proti, zdržali sa, prijaté. 166 za, proti, Sto päťdesiat päť. Vypadne, ak sa príjme kompromis číslo šesť. Takže máme odlišné zoznámy hlasovacie, zdá sa. rapporteur. I think the rapporteur after we made an agreement on compromise. Myslím, že po dohode ohľadne kompromisu 6 tam bola dohoda, že všetky turecké pozmeňujúce návrhy budú tým pokryté. Ale to je starý zoznam a už, bola, už bol rozdistribovaný nový zoznam a všetky pozmeňujúce návrhy, to je to, čo sme povedali, to sa týka Turecka, nič iné, takže sa takto nedostaneme do problémov, takže by som vás žiadal, aby ste sa držali tejto dohody, ktorú sme dosiahli na úrovni tenej spravdacov včera večer. Takže všetky tieto body až po 69 sú pokryté kompromisom číslo 6. V poriadku, takže držme sa odporúčanie nášho spravodajcu a poďme na 166. Za, proti, držali sa zamietnuté 167 za, proti, zdržali sa, prijaté 168 za, proti, zdržali sa, prijaté 169 za, proti, zdržali sa, prijaté 170 ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa. Prijaté 171 z, s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa. Prijaté 172 za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné, musíme to elektronicky overiť. 172. Končím hlasovanie. It's rejected with 25 to, uh, Zamietnuté. 173 za, proti, zdržali sa, prijaté, 174 za, proti, zdržali sa prijaté, 175 za, proti, zdržali sa prijaté, 176 za, proti, zdržali sa prijaté, 177 prijaté, či za, proti, zdržali sa zamietnuté, 178 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 179 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, druhá časť 179. Myslím, že je to zamietnuté, ale musíme si to asi overiť. Please close the vote. Is adopted by one vote. was not my vote. 180 in favor. 180 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 182. 181 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 182 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 183 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 184 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 185 za, proti, zdržali sa, prijaté. 186 za, proti, zdržali sa prijaté, 187 za, teraz to po dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, musíme si overiť druhú časť, 100, Práve mi povedali, že druhá časť vypadáva, pretože sme prijali 181. Aj prvá časť vypadá, hovoria prisediaci. Takže kolegovia, 187 o tom nemôžeme hlasovať, pretože to vypadáva, prepáčte, takže ospravedlňujem sa. A prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu na 188, kto je za, proti, zdržali sa. Musíme si overiť 88, 188. We can close. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 189. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 191 s ústnym pozmeňujúcim návrhom číslo 5. Kto je za? proti. Musíme robiť elektronické hlasovanie o 191 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Madam Lunaček, Frau Lunaček, please. Pani Lunačeková, prepač, ja by som sa chcela prihlásiť k 191 ako tieňa spravodajkynia mojej skupiny o Južnom Kaukaze, by som sa chcela spýtať pána Lizeka, aby stiahol ústny pozmeňujúci návrh. Nebola na tom dohoda na úrovni tieňových správodajcov a takisto by som chcela požiadať, aby hlasovali proti tomuto, pretože by som chcela upramiť vašu pozornosť, že na asociačnej dohode tam sme hlasovali s Arménskom Azerbajčanom a tam sme mali iné ústne znenie a preto by som chcela pokázať na tie dvojité štandardy, ktoré máme. Keď hovoríme o Južskom, Južnom Osecku, a Abcházsku ako o okupovaných teritoriách a nehovoríme o Náhornom Karabachu ako o okupovanom teritoriu, tak to je jednoducho dvojaký meter a nemali by sme to robiť ako Európsky parlament a takisto je to proti tým ďalším asociačným dohodám, o ktorých sme hlasali v tomto parlamente. Takže by som chcela povedať pána Lizeka, aby stiahol ten ústny pozmieci návrh, pretože tam nebola dohoda s tými spravodajcami. Hlasovací zoznam bol neskoro rozoslaný a každý, aby hlasoval aj proti tomu z tých dôvodov, ktoré som uviedla. One, so please, the floor is yours. Takže nech sa páči, máte slovo. V mene socialistickej skupiny by súhlasíme s pani Lunačekovou. Pán Landsbergis. Pán Landsbergis. Ďakujem. Ja nemôžem súhlasiť, pretože som spolupredsedom, podpredsedom delegácie, pretože tento pozmeňujúci návrh, rečník vypadal, mikrofón nepočujú tlmočníci. Nie je nič počuť. Pán Landsbergis, buďte pozorní s mikrofónom. Rečníka nie je počuť. But we cannot start a debate here, Mr. Nemôžeme tu začať diskusiu o tejto téme. Pán Landsbergis, teraz práve hlasujeme, takže môžeme to buď zamietnúť, alebo nie. Ja som proti tomu. A ohľade Náhorného Karabachu, tak to sú skutočnosti. Nie je tu dostatočná miera poroz pochopenia. Možno Slovo dostane spravodajca a potom budeme hlasovať, hovorí predseda. Pán Brok, nech sa páči. Ja si myslím, že kompromis je možný, ak si zvezmete pôvodný návrh, ktorý som predložil a budeme sa držať toho, ale začleníme do toho aj otázku o Juskom, Osecku a Abcházsku, okupovanom území. A teda necháme to tak, ako to je a toto tam začleníme. Pretože Skutočne by to boli dvojité, dvojaký meter, ak by sme hovorili o Náhodnom Karabachu a nehovorili by sme o okupácii, ob Abcházska a Osecka. To by boli dvojaké metre z našej strany. Ak sa to nedá prijať, tak teda hlasujeme o Lizekovom ústnom pozmeňujúcom návrhu, tak ako to je predložené. Kolegovia, nemôžeme teraz začať rozpravu. Nejde tu o rozpravu, Socialisti sa hlásia, nakoľko ide o ústny pozmeňujúci návrh, a keď to jeden člen zablokuje, tak už nemôžeme tam hlasovať. Is, uh, uh Nikto to blokuje? Takže nemôžeme hlasovať o tom. Takže to je celkom jednoduché. Tak hlasujme 191 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. A bez ústneho pozmeňujúceho návrhu 191, kto je za, proti, zdržali sa, potrebujeme elektronické preverenie. Please close the vote. Ukončíme hlasovanie, poprosím. Je to zamietnuté 26 proti 22 hlasom. Takže ústny pozmeňujúci návrh 191 je zamietnutý. Prejdeme na 192, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 193 za, proti, zdržali sa, musíme si to elektronicky overiť, 193. Please close the vote. Ukončíme hlasovanie, poprosím. Je to prijaté. 29 proti 18 hlasom. Takže musíme ešte hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu 194. Ešte raz, kto je za, kto je proti. Zrali sa, je to zamietnuté. 190. Chcete si overiť 194? poriadku. Please close the vote. Končíme hlasovanie. Je to zamietnuté. 27 proti 20 hlasom. 196 to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Prejdime na 212. s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté 213 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme si to overiť. 100, 213 ku pána Svobodu. Please close the vote. Končíme hlasovanie, poprosím. Je to prijaté. 26 za, 19 proti. 218, kto je za? Kto je proti? Zrali sa. Musíme overiť takisto elektronicky 218. Please close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté. 221 za, proti, zdržali sa, prijaté. 222 za, proti, zdržali sa, prijaté. 223 z ústnym pozmeňujúcim návrhom číslo 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 224 za, proti, zdržali sa prijaté 225 za, proti, zdržali sa prijaté 226 za, proti, zdržali sa prijaté 227 za, proti, zdržali sa prijaté 228 za, proti, zdržali sa prijaté 229 za, proti, zdržali sa prijaté 230 za, proti, zdržali sa prijaté, 231 za, s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijaté, 235 za, proti, zdržali sa prijaté, 236 za, proti, zdržali sa. Musíme si to ale overiť, 236 elektronické hlasovanie. Končíme hlasovanie. Je to prijaté o jeden hlas. 237 za, proti, zdržali sa, pri, zamieta sa, 238 za, proti, zdržali sa. Je to prijaté, 239 za, proti, zdržali sa, prijaté, 230 za, 240, pardon, aspoň sa rečník, proti, zdržali sa, zamieta sa, 241 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 242 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, musíme overiť 140 prvú časť elektronicky. Končím hlasovanie. Je nás tu stále menej. Zamieta sa 21 proti 18 hlasom. Druhá časť 242, kto je za, proti, zžali sa. Myslím si, že takisto hlasujete ako predtým, takže to zamietnuté. 243 za, 243 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 244, je to ľahšie čítať po číslach, tak proti, zdržali sa prijaté, 246 za, proti, zdržali sa prijaté, 247 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 248, 247, elektronicky overíme. Not with me, not in my EPP list. Okay, close, close the vote. Is adopted by one vote. Prijaté to bolo o jeden hlas. 248 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Prejdeme na 250, pardon, 249, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. 150 K, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 151 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijaté. 252 za, proti, zdržali sa prijaté. 253 za, proti, zdržali sa prijaté. 200, chcete si to overiť? 253. Elektronicky hlasujeme 253. Štyria členovia nehlasujú, ale my aj tak končíme hlasovanie. Je to prijaté. Čiže 26 proti 19, 264, to je za 158 s tým pozmeňujúcim návrhom, za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 265, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 266 za, proti, musíme to overiť, 266 elektronicky si to overme, poprosím. Please close the vote. Končíme hlasovanie, je to prijaté. 23 proti 20 hlasom. Ďalším je 267. Dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 268 za, proti, zdržali sa, prija- za, zamietnuté, pardon. 269 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Musíme si overiť 169, no tam to nebolo celkom jasné. 269, hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Rejected by two votes. Zamietnuté o dva hlasy. Hlasujeme ústnom o pozmeňujúcom návrhu 255 bolo prijaté. Nebolo to prijaté, tak hlasujeme teraz o 270. 270, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 271 za, proti, zdržali sa, musíme si to elektronicky overiť. 271. Please close the vote. Končíme hlasovanie. Is adopted. Je to prijaté. Opäť hlasov. 272, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 273 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 273 je zamietnuté, ale ak chcete, môžeme si to overiť. Still four colleagues. Ešte stále štyria nehlasovali. Končím hlasovanie. Is rejected. Zamieta sa o dva hlasy. 274 za, proti, zdržali sa, prijaté. 276 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, ústny pozmeňovací návrh 11. Pani Munis, ďakujem. My sme dostali zoznam hlasovací iba pred 15 iba 15 minút pred hlasovaním. My sme nemali príležitosť overiť si ústny pozmeňovací návrh. Mohol by správdať sa prečítať ústny pozmeňovací návrh číslo 11? To má iba dve slova. Rešpektovanie musí vychádzať z slobodného a voľného obchodu, nie iba férového. A týmto vlastne podporíme váš pozmeňujúci návrh. Ak s takýmto znením súhlasíme, tak vás poprosím, že by sme hlasovali o 276 s takýmto ústnym pozmeňujúcim návrhom, to je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 277 za, proti, zdržali sa prijaté.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 on board. If we agree, if we agree on this, uh, uh oral... Takže ak súhlasíme s týmto, 2, 7, 8, hlasujeme, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Nie je to jasné. Takže elektronické hlasovanie 278, ústny pozmeňovací návrh. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Takže. Teraz 279. 278 bol zamietnutý, takže 279, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 279 je prijaté, takže 280, kto je za, proti, zdržali sa. Mali by sme si to elektronicky preveriť. 280. Končím hlasovanie. prijaté 24 proti 18. 282. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 283 za. Proti. Zdržali sa. Pri, e, zamietnuté. 284 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 285. Dve časti. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za proti, zdržali sa. A musíme si to preveriť. Druhú časť, 2 v 8 peťky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 2, 8, 6 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 278 za, 287, pardon. To ovplyvnila Nemčina. 287 proti. Zrali sa. myslím, že je to prijaté. Preverme si to elektronicky. Takže ešte 6 kolegov musia, musí hlasovať. Dobre. Prijaté. 288 za. Proti. Zdrali sa. Prijaté. 289 za. Proti. Zdržali sa. Toto si tiež musíme preveriť. 289. Končím hlasovanie. Prijaté 23 proti 20. 290. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 291 za, proti, zdržali sa prijaté. 292 za, proti, zdržali sa. To si preveríme. 292. Končím hlasovanie. Prijaté 293 za, proti. Zdržali sa prijaté 294 e, za, proti. Zdržali sa prijaté kompromis. Pani Brantner, nech sa páči. Áno, myslím, že e, čo sa týka toho kompromisu 10, tam je to oddelené hlasovanie a obávam sa, že je to nesprávne rozdelené. Čiže mm, tam je to, tá prvá časť by mala ísť až po rule of law a human rights a potom chceme mať oddelené hlasovanie a síce for both parties to swiftly conclude their ongoing negotiations of comprehensive uh, EU-India free trade agreement, which will stimulate EU and Indian economic growth. A to by sme chceli teda mať tam oddelené hlasovanie. Pani Brandner, mohli by ste zopakovať to oddelené hlasovanie? A, mm, mám to v maili napísané, tak ako to bolo zaslané. Ospravedlňujem sa za to nedorozumenie, možno sa to niekde po ceste strátilo. Takže my to chceme mať oddelené tam, kde je for both parties to swiftly conclude their ongoing negotiations. EU-India Free Trade Agreement, which would stimulate European and Indian trade and economic growth. Only that sentence. Okay. Start. Teda len tá veta a tá druhá časť začína for both parties. Both parties až po economic growth a potom ostatné tam, čo je Sri Lanka, to je v poriadku. Takže prvý e, bez tejto vety a druhá časť s tou. Takže prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A tá druhá veta, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 303, 304 za, proti, zdržali sa, prijaté. 305 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme si. 305. Áno, kolego, ukončím hlasovanie. Prijaté o jeden hlas. 306 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 307 za, 306 nebolo prijaté. Nie. Takže 306 nebolo prijaté, 307 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 308 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz 313, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 317 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 308 za, 318 eh, za, proti, zdržali sa, prijaté. 319 za, proti, to nebolo jasné. Takže rýchlo si to odhlasujme. Elektronicky 319. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 3.20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 321 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 322 za, proti, zdržali sa, prijaté, 323 za, proti, zdržali sa, prijaté. 324 za, proti, zdržali sa, prijaté. 325 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 326, 327 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 328 e, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 329 za, proti zdržali sa zamietnuté 330 330 za, proti, zdržali sa, prijaté. 331 za, v troch častiach. Prvá za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To si preveríme. Druhá časť 331. A končím hlasovanie. Prijaté. A druhá, tretia časť. 330 jednotky za, proti, zdržali sa. Prijaté 332 za, proti, zdržali sa. Prijaté 333 za, proti, zdržali sa prijaté 334 za, proti zdržali sa prijaté 335 za, proti, zdržali sa prijaté 336 za, proti, zdržali sa pri, zamietnuté 337 za, proti, zdržali sa prijaté Takže 334, 338 za, proti, zdržali sa prijaté 338 za, proti. Toto si musíme preveriť. 339. Severín. So please, uh, yes, close the vote. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz 3, uh, 4, 43, 4, 1, identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 339 bol prijatý, nie zamietnutý, takže 342. Teraz hlasujeme za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tristoštyridsaťtri. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. 3, 4, 4 za, proti, zdržali sa prijaté 3, 4, 5 za, proti, zdržali sa prijaté 3, 4, 7 za, proti, zdržali sa prijaté 3, 4, 8 za, proti, zdržali sa prijaté 3, 4, 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Elektronicky si to preveríme. Prijaté. Spravodajca chce slovo? No, lebo tu iný pozmeňovací návrh, ktorý s tým súvisí, ten bol zamietnutý, tak toto už nemá zmysel. To bola tá otázka poradia tých eh, nadpisov. Ak sa jeden zamietne, tak nemôžete to druhé zmeniť. Eh, to potom nemá zmysel, takže nemali by sme o tom hlasovať a ja prídem s nejakým návrhom. Dohodneme to s pánom Pasku do plena, aby sme to vyriešili. Dobre, takže o tom nehlasujme. Takže Pani Munis. Ďakujem. E, to nemalo byť vôbec predložené na hlasovanie. A nie, že keď to prejde, tak potom povieme, že to neplatí. No, hlasovali sme a oni aj tak môžu dať do na ústny pozmeňovací návrh. No veď to bol môj návrh. Teraz, ak budeme o tomto hlasovať, nemá to zmysel, pretože ten, ten s tým súvisiaci neprešiel. A my sme o tom práve hlasovali. 3, 9, 3, 3.19 neprešiel, či to nemá zmysel. No a preto navrhujem, že vzhľadom na to predložím spolu s pánom Pásku nejaký návrh do plena, aby sme to vyriešili ale momentálne to nemá význam, pretože prvá časť bola zamietnutá a tá druhá časť sama o sebe nemá zmysel. Dobre, takže mm, budeme postupovať podľa návrhu spravodajcu, on sa dohodne s pánom Pasku, ako to riešiť. Prejdeme na ďalší, 354. E, pardon, 350. To isté. To je to isté to, je, to sú všetky tie otázky poradia. Nie je to otázka obsahu, je to otázka poradia. A musíme veriť spravodajcovi, že je to tak. 351 je ďalší pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 352 za. Proti? Zdržali sa prijaté 353 za. Proti? Zdržali sa prijaté 355 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté 356 za, proti, zdržali sa zamietnuté 357 za, proti, zdržali sa zamietnuté 358 s ústnym 13 za, proti, zdržali sa prijaté 363 e, s ústnym 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 5 a 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 6, 7 za, proti, zdržali sa, prijaté 368 za, proti, zdržali sa, prijaté 369 za, proti, zdržali sa, prijaté 370 za, proti, zdržali sa, prijaté 371 za, proti, zdržali sa, prijaté 372 za, proti, zdržali sa prijaté 373 za, proti zdržali sa prijaté 374 za, proti zdržali sa zamietnuté 375 za, proti zdržali sa zamietnuté 376 za, proti zdržali sa zamietnuté 377 za, proti zdržali sa prijaté 378 za, proti, zdržali sa. To si musíme preveriť. 378. Zamietnuté. Hm, mrzí ma. Pán, pán Orn, snažil som sa. Dobre, 379. 379 za proti, zdržali sa zamietnuté 3, 8, 0 za, proti, zdržali sa zamietnuté 381 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 12 za, to je, tam je chyba, EPP zozname, tam je to áno. Takže kto je za? Nie. Je to áno. Plus sekretariat urobil chybu, hovorí pán Brok. Takže proti, zdržali sa, kompromis 12 je prijatý. Uh, e, 389 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 390 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 391 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 392 za, proti, zdržali sa, prijaté. 393 za, proti, zdržali sa, prijaté. 394 za, proti, zdržali sa, prijaté. 395 za, proti, zdržali sa, prijaté. 396 za, proti, zdržali sa, toto si preveríme. 396 elektronicky. Tri, deväť, šesť. Zamietnuté o jeden hlas. 396 je zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 7 za, proti. Takže 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8, tam je zase problém s EPP zoznamom, takže 8 za, a proti, zdržali sa prijaté 9 za, proti, zdržali sa prijaté 10, eh, pardon, 11 za, proti, zdržali sa zamietnuté 12 s ústnym 15, kto je je tu napísané. Dobre, ale 13, ak chcete. Hlasujeme za, proti, zdržali sa, prijaté s ústnym. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 a 16 sú identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 21, 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti. Toto si preveríme. Elektronicky, nech sa páči. Končím hlasovanie. Zamietnuté 24 proti 17. 24 ehm, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o 25 s ústnym 16, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa. Toto nebolo jasné, takže 27 si elektronicky preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté o dva hlasy. Pozmeňovací návrh 1 za, proti. Zdržali sa prijaté. 2 za, proti. Zdržali sa prijaté. 3 za, proti. Zdržali sa prijaté. 4 za, proti zdržali sa zamietnuté 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete si to elektronicky preveriť, tú 5, dobre. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 23 proti 18. A teraz mm, návrh, teda stanovisko rozpočtového výboru a budeme hlasovať o budget 2, kto je za. Budget 2 musíme odhlasovať, kto je za. Budget 1 už je obsiahnutý, budget 2 nie, takže kto je za, budget 2 proti, zdržali sa prijaté. Budget 4 za, proti, zdržali sa prijaté a budget 5 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz elektronické hlasovanie o návrhu správy v takto pozmenenom znení, takže nech sa páči, môžete hlasovať. Did everybody voted? Hlasovali ste všetci? Dobre, takže končím hlasovanie. Toto je jeden, jedna z najdôležitejších správ. 34 za, 1 eh, proti 6 sa zdržalo. Blahoželáme spravodajcovi pánovi Brokovi. Pán Brok, máte slovo. Áno, chcel by som sa srdečne poďakovať za spoluprácu medzi politickými skupinami a stieňovými spravodajcami pár vecí je nevyhnutných, e, nie je to jasné, úplne koherentné, takže pokúsim sa to e, do pléna ešte spracovať, e, nejaké návrhy, aby sme tieto problémy vyriešili. Ďakujem pekne za podporu. Uh, Ďakujem a teraz pani Lözing sa chce ešte vyjadriť. Nech sa páči, pani Lözing. Ďakujem pekne. Chcela by som oznámiť, že v mene skupiny GUE predložíme menšinovú správu. Ďakujem. Sekretariát... Dobre, sekretariát to berie na vedomie. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. No a o chvíľočku budeme pokračovať s programom dnešnej schôdze výboru. Ďakujem. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 16. Takže e, bod programu 16, správa pani Brantner o medziinstitucionálnej dohode Parlament Rada Komisia o spolupráci v rozpočtových veciach a e, rozumnom rozpočtovaní. Ľudia utekajú, keď ide o rozumné riadenie rozpočtu. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Áno, je to presne o peniazoch. Ale teda začnime. E, mnohým z vás sa návrh stanoviska bude zdať známy a dôvod je veľmi jednoduchý. Prijali sme veľmi podobné stanovisko pred dvomi rokmi, kedy e, spravodajkyňou bola pani Muniz a jej návrh bol základom môjho dnešného návrhu. Takže pred dvomi rokmi tá medziinstitucionálna procedúra zlyhala z dôvodov mm, mimo našej kontroly. Pán Brok, vy si možno pamätáte, prečo to tak bolo. Bol to taký Big Bang medzi radou, komisiou a parlamentom. Nikdy to nenabralo konca, takže teraz máme dva nové návrhy. A jeden sa týka MFF a druhé sa týka medziinstitucionálnej dohody o rozpočtových záležitostiach. Veľa sa toho nezmenilo. Prevzala som veľkú časť práce pani Muniz, ktorú som považovala za dobrú a bolo to prijaté v našom výbore. Sú tam dve základné myšlienky. Jednak v, zbaviť sa tých predlisamovských predlisabonských anomálií, mm. a aby tu bola naozaj integrácia rozpočtu. No a po druhé, mali by sme zvýšiť flexibilitu eh, po eh, CFSP a chcela by som ešte spomenúť dva konkrétnejšie prvky tohto návrhu. Navrhujem aby rozpočet na spoločnú bezpečnosť zahraničnú politiku bol e, transparentnejší, aby tam bola posledná zodpovednosť tým, že sa bude táto kapitola v rozpočte u EÚ e, inak organizovať, aby tam bola vlastne položka na všetky operácie a každý špeciálny e, vyslanec EÚ by tam mal tiež mať svoju položku e, a týmto sa nezvýši flexibilita presovania fondov z jednej misie na druhú, čo je samozrejme dôležité takáto flexibilita, ale nezniží sa týmto Komisia bola požiadaná, aby realokovala fondy medzi jednotlivými položkami rozpočtu bez nejakej konzultácie rozpočtového orgánu. Takže EÚ môže flexibilne a rýchlo reagovať, ale mali by sme trošku väčšiu transparentnosť eh, ohľadne toho, kam peniaze vlastne smerujú. Získali sme politickú zodpovednosť bez straty flexibility a to by nám umožnilo e, stanoviť politické priority tým, že budú konkrétne sumy alokované napríklad na špeciálnych vyslancov. No a po druhé, druhý prvok, ktorý by som tu chcela spomenúť, je tzv. Mhm. spoločné konzultačné stretnutie. A tieto stretnutia sú dôležité, aby sa vlastne mm, každodenné operácie spoločne zahraničnej pre politiky Eh, vlastne skúmali a musíme mať väčšiu jasnosť v tom, ako to by to malo vyzerať, aké informácie by sme mali mať k dispozícii. A takisto navrhujeme trošku iné zloženie účastníkov, aby to bolo reprezentatívnejšie, No a druhé návrhy sú zamerané na zlepšenie niektorých požiadaviek na vykazovanie správ ohľadne tejto služby a komisie a vo všeobecnosti tento návrh stanoviska, podobne ako to predchádzajúce, ktorá bola prijaté v roku 2010, je v duchu Lisabonskej zmluvy a bude sa tým zlepšovať politická zodpovednosť a parlamentný dohľad nad spoločnou zahraničnou bezpečnostnou politikou a posilní sa flexibilita. Teším sa na vaše príspevky a som presvedčená, že e, nájdeme konsenzus, čo sa týka harmonogramu. Chcem ešte dodať, že dnes sa so teda e, prvýkrát tým zaoberáme. Termín na pozmeňovacie návrhy je štvrtok, potom bude druhé e, preberanie v septembri a v gestčnom výbore, ktorý je rozpočtový, tam sa bude hlasovať v oktobri, čiže um, harmonogram vlastne stanovuje rozpočtový výbor. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vaše pripomienky. Ďakujem, pani kolegyňa Brandner. Ja mám veľkú čest zastúpiť Elmara Broka na staré kolena. Sa človek dostane k dovedenia zahraničného výboru. No, Nadežda Nensky, nech sa páči. Thank you very much. Dear colleagues. Ďakujem pekne. Milé kolegyne, milí kolegovia, pokiaľ ide rozpočtové otázky a medziinštitucionálnu dohodu, tak sa mi zdá, že sme všetci si za jedno, všetky skupiny, pokiaľ ide o našu reakciu na návrh komisie. Chceme, aby úloha parlamentu bola viac zohľadnená v plánovaní aj pri kontrolovaní našej zahraničnej politiky. Stanovisko AFED by sa malo zamerať nielen na zopakovanie týchto ašpirácií, ale malo by aj navrhnúť konkrétne opatrenia na zľahčenie spolupráce medzi inštitúciami. Myslím si, že tento návrh e, presne ide týmto smerom a ďakujem všetkým kolegom za príspevky vo forme um, pozmeňovacích návrhov. Dúfam, že stanovisko AFETu bude pozitívne odhlasované aj vo výbore pre rozpočet. A keď budeme rokovať s radou a s komisiou, že aj oni sa uzhodnú na tom, že väčšia kontrola zo strany parlamentu e, len zlegitimní e, politiku v oblasti zahraničných vecí. Ďakujem. So much, Ďakujeme pekne. A teraz pani Jetemaki. respektíve táto nie je. Čiže pani Muniz, nech sa páči. Gracias, presidente. Bueno, pues la, la opinión de la... Ďakujem pekne, pán predseda. No už stanovisko pani Brandner je mimoriadne koherentné. Hovorili sme o tom už minulý rok a schvalovali sme to v rámci medzižiteľnej dohody. A dôležité je teda, aby e, síla Európskeho parlamentu zostala zachovaná v tejto oblasti. Takže je veľmi dôležité, aby pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu, boli takéto. Ide hlavne o štvorku. To je možnosť toho, aby nevyužité prostriedky boli použité počas celého obdobia viacročného finančného rámca, aby sa mm, neplatilo pravidlo N plus 3, tak ako to navrhuje komisia. A potom aj ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré posilňujú úlohu Európskeho parlamentu a zachovávajú túto koherentnosť, ktorú sme dosiahli už v minulosti. Socialisti e, súhlasia s predloženým textom. Dúfame, že táto jednomyselnosť, e, ktorá vznikla už minulý rok, že sa mi podarí zachovať, pokiaľ ide o viazočný finančný rámec. Ďakujem pekne, pani Munis. Nikto ďalší sa nechcel vyjadriť, takže lehota na predkladne návrhov e, to je 12. júla na poludne. Dobre? Dobre, takže pokračujem bodom číslo 18. Správa, pokiaľ ide o viacočný finančný rámec 2020, schvalovací postup. Pani Janaku má slovo, ktorá je spravodajkyňou. Ďakujem pekne, pán predseda. okruh rozpočtu a finančného výhľadu Európa vo svete, tak tento okruh bol neustále pozmeňovaný, korigovaný, čo úzko súvisí s tým, že tam bola veľmi malá miera flexibility, hlavne pokiaľ išlo o reakciu na mimoriadne udalosti. A teraz tu máme aj nové kompetencie, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Znamená to, že bude potrebných viac finančných prostriedkov, tak aby Európska únia naozaj bola schopná zohrávať svoju úlohu medzinárodného aktéra. Máme tu určité pozitíva, pokiaľ ide o návrh komisie okruh 4 jeho zadefinovanie a navýšenie prostriedkov. A ja dúfam, že do budúcna rada nebude sa snažiť nejako toto pozmeniť v zmysle znižovania alebo zužovania, pretože tie sumy, ktoré navrhla komisia, sú naozaj na mieste. Pokiaľ ide o úspech VFR, myslím, že štvorka je pritom kľúčová. Ide konkrétne o flexibilitu, ktorá je mimoriadne dôležitá aby sme mohli reagovať aj na veci, ktoré sú nepredvídaného charakteru. Krízy skrátka naplánovať nejde. To znamená, že potrebujeme výdobytky Európskeho parlamentu, potrebujeme, aby tieto boli zachované, to sa musí odrážať v rozpočte. Potrebujeme teda tú flexibilitu, pokiaľ ide o implementáciu spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Samozrejme, že to nesmie znamenať to, že by sme teraz nejakým spôsobom obmedzovali rozpočtový orgán. Preto som všetky takéto snahy o obmedzenie právomoci rozpočtového orgánu zavrhla. Išlo napríklad o zákaz presúvania prostriedkov do rezervy. Zároveň navrhujem určitý postup, pokiaľ ide o automatické prerozdelenie nevyužitých prostriedkov, teda na konci každého rozpočtového roka. Rada súhlasí. Pokiaľ ide o program 2020 a toto musí závisieť od toho, že rada bude súhlasiť s návrhmi komisie, pokiaľ ide o, o použitie príjmov, ktoré vznikajú v finančných nástrojoch. Pán predseda, ešte chcem poukázať na to, že je potrebné zväčšiť prispôsobivosť, schopnosť prispôsobiť sa. A to sa týka aj kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín a ich financovania. Máme tu zásadu viac za viac a ide o to, aby v predstupových rokovaniach sa dosahovali skutočné pokroky. Tieto je potrebné zohľadniť ako aj absorpčnú kapacitu Európskej únie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz pani Muniz ako tenová spravodajkyňa. Potom pôjde pani Lusing, ktorá až ako tretia vystupí. Pani Muniz, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Pani Janáku hodnotí návrh komisie pozitívne, pokiaľ ide o prídeli do okruhu 4 70 miliard eur na celý, celé obdobie a 9 miliard teda 9,4 miliardy obdobie počnú z rokom 2013 Takže chceme, aby naozaj Európska únia zohrávala úlohu globálneho aktéra, aby táto úloha bola posilnená a trváme na tom, aby sme pôsobili nielen v sudských krajinách, ale aj v iných regiónoch sveta, hlavne v Latinskej Amerike. Myslíme si, že stanovisko pani Janáku je málo ambiciozne. Mm, napríklad pokiaľ 2014, tak tam sa obmedzuje na to, že nebude žiadne navýšenie, pokiaľ ide o súčasný návrh 2013 a ja už som to hovorila včera. My sme presvedčení o tom, že ten rozpočet nesmie byť vnímaný ako bremeno, ktorého sa musíme zbaviť. Nenápak je to nástroj, ktorý je potrebné využívať, aby sme vykonávali náš politický mandát, ktorý sme dostali. Čo to znamená? Znamená to, že podložíme pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle, a sme toho názoru, že pokiaľ ide o geografické zameranie zahraničnej politiky EÚ, že nemáme sa venovať iba strategickým krajinám, teda musíme samozrejme povedať, ktoré krajiny to sú a musíme si pripraviť určitú víziu Európskej únie z očí voči strategickým krajinám. Nové kapacity, ktoré sa tu uvádzajú v okruhu 4, tieto vítame. Po vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy je tam aj odkaz na to, že musíme rozpočtársky mať možnosť reagovať okruh 4, nejaké krízy alebo iné nepredvídané udalosti. Predložíme pozmeňovacie návrhy a ďakujeme veľmi pekne za stanovisko pani Janaku. Ďakujem pekne, to je všetko v mene socialistov. Ďakujem pekne, teraz pani Brandner. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Vo všeobecnosti súhlasíme s tým, čo navrhuje pani Janaku. Keď sa pozrieme na radu a tie škrty 10 ja si myslím, že by bolo veľkým úspechom, keby sa nám podarilo zachovať eh, tú úroveň, ktorú momentálne máme. A myslím, že na to by sme sa mali zamerať, to by malo byť našim cieľom a keď zaň budeme všetci spoločne bojovať, tak sa nám to možno aj podarí. keď budeme žiadať ešte viac, možno mm, potom skončíme na tejto úrovni. Eh, Možno by to tak bolo, ale nemali by sme tu stavať nejaké vzdušné známky, ktoré nebudeme schopní obhájiť. Takže by som bola za to, aby sme sa držali toho, čo už máme, aj to už bude dosť drsné. Takže ja si spomínam na viacero rokovaní, do ktorých parlament vstupoval s veľkými ambíciami a nakoniec skončil s nulou, takže možno by sme mali si stanoviť, čo je realistické a bojovať za to, čo je realistické. Takže dúfam, že máme silný viacočný finančný rámec v oblasti zahranično-politickej agendy a snažme sa za toto všetci spoločne bojovať. Ďakujeme. A teraz pani Lözing. Áno, ďakujem pekne spravodajkyni. Súhlasíme s tým prístupom, že napriek väčšej flexibilite a napriek ďalším um, kompetenciám v oblasti rozpočtu zo strany komisie kontrolné mechanizmy Európskeho parlamentu nemôžu byť oklieštené. Právo na kontrolu rozpočtu um, musí zostať v plnej miere zachované, respektíve možno by sa malo ešte aj posilniť. Máme iný názor Áno, to výrazne iný názor, pokiaľ ide tú politiku EÚ, aby som tú politiku EÚ, preto som predložila politické pozmeňovacie návrhy k tejto oblasti. Ďakujeme pekne, pani Luezing. Ešte niekto sa hlasí? Že by komisia? Radšej nie. Samozrejme, že každý má možnosť sa vyjadriť, ale už nás čas trochu tlačí, takže dávam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým, ktorí vystúpili v rozprave v mene politických skupín. Socialisti to, čo oni hovorili, samozrejme, že sa môžeme o tom pozohovárať. Pozrieme sa na plnovacie návrhy, ktoré prídu a mm, v diskusii s tými spravodajcami sa snad dopracujeme k nejakému dobrému výsledku. Dobre, ďakujem pekne. Takže lehota na pozmeňovacie návrhy 12. júla na poludne. Dobre. Áno, pani Jolunant práve vošla do sály. Konzulárna ochrana občanov Európskej únie v zahraničí. Prišli ste naozaj presne na čas. Máte slovo, pani Jolunant. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Tento návrh je veľmi dôležitý, praktický. Je teda o ochranu európskych občanov mimo územia EÚ. Pôvodný návrh komisie sa sústredil hlavne na krízovú situáciu alebo z krízové situácie mimo EÚ. Bolo to celé napojené na potrebu lepšej koordinácie medzi krajinami EÚ v prípade v prípade kríz alebo nejakých výnimočných situácií. No a komisia navrhovala, že by si EÚ mala zvoliť e, v príslušnom prípade e, nejakú krajinu, ktorá to bude celé riadiť. E, my teraz máme na stole tento návrh a mnohí kolegovia, vrátane mňa, sme sa viacej zaoberali touto možnosťou lepšej koordinácie a máme tu väčšinu, vidím to na tých návrhoch, že máme väčšinu v tom zmysle, že by sme si nemali vybrať nejakú jednu krajinu, ktorá to bude riadiť, ale že by sme mali túto funkciu dať do rúk stálemu zastúpeniu EÚ v tretich krajinách. Ehm, máme na to viacero dôvodov. Na jednej strane je potrebné využívať Lisabonskú zmluvu v plnej miere. Táto to umožňuje. A po druhé, väčšina európskych krajín, hlavne tie menšie, e, nemajú konzuláty po celom svete, ale majú teraz SVČ a mali by sme využiť možnosti, ktoré táto sieť poskytuje, teda tieto štruktúry by mali zohrávať koordinačnú úlohu, tak aby sa zaručilo, že všetci občania EÚ budú mať rovnaké práva, dostanú rovnakú konzulárnu pomoc, čo možno najkvalitnejšiu. Ďalej sme sa pozerali Ďalšou možnosťou z dlhodobého hľadiska, teda že SVČ by mohla prevziať niektoré konsulárne služby, prevziať ich od členských štátov. Nechcem ma nejakým som podkopávať dôležitosť konzulátov členských štátov, ale vychádzame z toho, že Takýmto spôsobom by sme zrejme zjednodušili postupy pre európskych občanov mimo územia EÚ, znižili by sme finančnú záťaž členských krajín a tiež by sme takýmto spôsobom zvýšili, zviditeľnili občianstvo Európskej únie z oči voči tretím krajinám. To je všetko z mojej strany na úvod. Zatiaľ mm, sme s kolegami boli vo veľkej zhode a ja dúfam, že počas letnej prestávky sa nám podarí dopracovať k záverečnému textu stanoviska k tejto otázke. Takže v septembri by som to chcela mať. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Nejsky. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, ja budem stručná, pretože sa s pani Ojulán zhodujem pokiaľ ide o konzulárnu ochranu občanov EÚ v zahraničí a naše návrhy sa uberajú tým istým smerom, teda chceme, aby európske delegácie boli viac zapojené do poskytovania pomoci občanom EÚ, hlavne takým, ktorí inak zastúpení nie sú. Gestorský výbor LIBE podľa mojich informácií má rovnaký prístup. Ja uznávam námietky niektorých z kolegov, hlavne Britov, Napriek tomu by som chcela zdôrazniť skutočnosť, že Európska únia má povinnosti podľa zmluvy a to, že tieto musí implementovať a rešpektovať a nezapojenie delegácií EÚ do poskytovania konzulárnej pomoci by sa dalo považovať za porušenie našej vlastnej legislatívy. Európsky parlament nemôže takúto situáciu tolerovať. Rada a SVČ, mali by sme na ne tlačiť, aby lepšie využívali kapacity delegácií, pretože nejde o štátnu suverenitu, ale o bezpečnosť našich občanov, ktorá musí byť prioritou. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pani Brantner, áno, ja sa chcem poďakovať spravodajkyni, ktorá je dobrým východiskom pre diskusie. Hovorili sme o tom už, keď sme vytvárali SVČ. Bola to jedna z vecí, o ktorej sa hovorilo. Áno, ide o Lisabonskú zmluvu, o implementáciu Lisabonskej zmluvy, ktorá predpokladá lepšiu podporu občanov EÚ. Sme sklamaní návrhom komisie, lebo sa naozaj obmedzuje na zlepšovanie koordinácie a nevenuje sa veľmi úlohe v teréne delegácií EÚ. Naozaj by to mohlo viesť k synergiám, mohlo by to viesť k zniženiu nákladov e, pri zachovaní služieb pre občanov. V časoch úspor naozaj vidíme, že by toto malo zmysel, e, pretože delegáty všetko toho tak či tak koordinujú v prípade núdzových situácií. Takže prečo nie s cestou tých delegácií? aby sme takto usporili aj v našich národných rozpočtoch, aby sme zabezpečili bezpečnosť pre našich občanov. Čiže delegácie by mali zohrávať takúto riadiacu úlohu pri poskytovaní konzulárnej ochrany. Um, myslím, že a by mali tieto prispievať aj k osvete, pokiaľ ide o práva občanov a konzulárnu ochranu. Toto je podľa mňa minimálna úprava. Možno by sme ju mohli ešte posilniť. Delegácie EÚ by možno mali mať priamo konzulárne služby aspoň v prípade takých krajín, ktoré si to želajú. Takže niektoré členské možnosti možno s tým majú problémy, vieme, že Briti s tým majú problém. Ako spomínala pani Nenskina, keby sme to prepočítali, koľko by mohla Veľká Británia týmto usporiť, tak možno aj oni by zmenili názor. Takže chcem sa poďakovať pravodajkyni našej, aj pani Bauer Zalibe. Mali by sme byť podľa mňa tvrdší, mali by sme za to bojovať, lebo toto by mohlo priniesť konkrétne prínosy európskym občanom teda budú, aby videli, že Európska únia naozaj koná v ich záujme. Ďakujem pekne, prepačte, že som vám nemohol dať slovo, pretože mi volal minister hničných vecí, tak som telefonoval. Nikto ďalší e, sa o slovo nehlasí. Pani Veržia tu nie je. Ale je tu spravodajkyňa z Líbe. Pani Bauer, nech sa páči. Edith, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, ďakujem veľmi pekne za túto možnosť vystúpiť. To ja by som sa len chcela poďakovať spravodajkyni vášho výboru. Chcela by som tiež povedať, že e, sa mi páči ten prístup, zameranie sa na zapojenie SVČ. Pokiaľ ide o pozmývacie návrhy, pokiaľ je o vaše stanovisko. Chcem vás poprosiť, aby ste zohľadnili to, že tu máme dva typy konzulárnej ochrany. Každodenná služby a služby v rizikového manažmentu v prípade nejakej krízy. Takže pokiaľ ide o SVČ, ak neprispôsobíme jej štruktúry poskytovaniu každodenných služieb konzulárnej ochrany, napríklad keď niekto stratí cestovné dokumenty alebo keď niekto zomrie v zahraničí, vychádzajú z článku 23 Lisabonskej zmluvy, kde sa uvádza, že Európska únia, respektíve jej občania majú možnosť obrátiť sa na akýkoľvek eh, akékoľvek zahraničné skupenie ktorékoľvek členskej krajiny No, chcem vás poprosiť, aby ste sa zamysleli nad možnosťou posilniť zapojenie služieb SVČ, pokiaľ ide o riadenie rizika, v zmysle článku 23 Takže takto odlišovať tie každodenné služby, služby každodenného charakteru a krízové služby, služby v krízovej situácii. Ďakujem pekne. 13. 13. júla na 12, na poludne je jej lehota na pozmaňovacích návrhov. A teraz ešte Africký roh a pán Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, práve mi zástupcovia rady povedali, že ide o strategický rámec pre um, Africký roh, takže my sme ten uh, názov celkom nezvládli, aj keď to možno matematická otázka. Uh, Rada má závery k tejto téme zo 14. novembra minulého roka, takže moja správa je príležitosťou Európskeho parlamentu reagovať na tieto závery, objasniť nejaké veci. IGARD, e, toto je zoskupenie 8 krajín. E, toto je dôležité e, tam zakomponovať, že oni tam považujú Džibuti, Eritreu, Etiópiu, Keniu, Somálsko, Sudán, eh, Južný Sudán a Ugandu. Etiópia je teraz eh, vylúčená eh, dočasne. Je to veľmi nestabilný región, hlavne Somálsko je nestabilné, všetci to poznáme. Sú tam nové napätia medzi Sudanom a Južným Sudánom. Abie a Darfur, to sú tie problémové regióny, Etiópia, Eritrea, stále ťahanice, Somálsko, Eh, Eritrea, Djibouti a dvor, eh, pardon, roh Afriky je eh, stále jedným z najrizikovejších regiónov celosvetovo. Takáto nestabilita ju posilňujú ešte ďalšie faktory, nedostatok rozvoja, pirátstvo, drogy, sucho, hlad, právny štát tam nefunguje, sú tam rôzne žihadské, teroristické skupiny, Al-Shabaab a tak ďalej. Takže v mojej správe vítam závery rady, je tu stratégia regiónu, vychádza z piatich bodov. Po prvé, politické štruktúry, po druhé, spolupráca s krajinami a s medzinárodnými organizáciami, aby sme mohli vyriešiť konflikty, po tretie, zabezpečiť, e, že e, tá neexistujúca e, bezpečnosť sa nepreleje do ďalších štátov, po štvrté, podpora hospodárskeho rastu a prosperity a znižovanie chudoby a po, štvrté, pardon, po piaté, podpora regionálnej politickej a ekonomickej spolupráce a integrácie. Podľa podľa mňa je dôležité zohľadiť niektoré osobitné oblasti. Somalsko napríklad e, musí byť podporené na tejto kritickej e, dobe z historického hľadiska, už tam je stabilita 10 ročia, a TFG, mandát tejto prechodnej vlády v augustu 2012 eh, vyprší, teda o mesiac a musíme eh, zabezpečiť politický dialog v Somálsku inkluzívny, aby naozaj sa vytvorila pôda eh, pre slobodné voľby, pokiaľ ide o parlament, pokiaľ ide o prezidenta, v konsenze na podporu novej vlády v Somálsku. Viete, že 18. Ehm, septembra je lehota pozmeňujúcich návrhov, čiže bude to eh, hneď nadväznosti na somalské, na somalské voľby, takže kolegovia sa budú zveriť aj k výsledku týchto volieb. Eh, ďalej, piráctvo obrovské náklady námornej doprave celosvetovo a kontroverzné využívanie defenzívnych opatrení, napríklad e, bezpečnostný personál, zbranie a tak ďalej. Toto sú znova ďalšie náklady, e, vybavenie lodí, kontrolné miestnosti a tak ďalej. Ale k tomuto predložím pozmeňovací návrh. Tiež vytvorenie ďalších e, faktorov nestability e, v tomto regióne. Včera som bol v Northwoode, e, kde sídli Atalanta a tam som teda zistil, že veci sa znaš, začínajú obracať proti pirátom. A v marci mandát Atalanty bol predložený do decembra 2014 a taktiež ten mandát bol rozšírený pokiaľ ide o e, pirátstvo nielen na vode, e, na mori, ale aj e, na pobreží. Takže to som sa dozvedel včera v Northwoode. E, tieto opatrenia môžu súčasťou riešenia, ale musíme sa venovať e, hlavne príčinám, ktoré spôsobujú tento problém. Je to hlavne nestabilita politická, ekonomická, neexistencia právneho štátu a to, že nemajú žiadne vyhliadky e, v Somálsku, že tam je nezamestnanosť a tak ďalej. A potom podpora systému spravodlivosti a súdnictva, taktiež väznice, aby tam e, takéto kapacity boli vytvorené v súlade s, e, so štandardami medzinárodnými v oblasti e, ľudských práv, teda aby mohli takéto, osob, takéto osoby usvedčiť pokiaľ ide o pobrežné hliadky a, a policajné e, zložky aj v susedských krajinách, je potrebná podpora a tak ďalej. Čiže námorná podpora celému regiónu a hľadanie partnerov v regióne, aby sme dosiahli väčšiu stabilitu. Takže ja by som využil túto príležitosť na zdôraznenie pod úlohy Etiópie, Kene, Ugandy, Tieto krajiny všetky teda sa snažia prispievať k regionálnej stabilite. Ďalej poukazujem na to, že bez hľadu na snahy medzinárodného spoločenstva je potrebné, aby to riešenie vzýšlo z afrického kontinentu, samozrejme s aktívnou podporou medzinárodného spoločenstva. Preto zôrazňujem úlohu Africkej únie a toho EGADu, ktorý som už spomínal pozitívne príklady v africkom rohu chcem zdôrazniť napríklad Eziet, Somalilandu. E, toto je región, ktorý je často nie je uznávaný, ale dochádza tam k vytváraniu štruktúr v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom v boji proti pirátstvu a medzinárodnému terorizmu. A ešte na záver snažil som sa poukázať na oblasti, kde je potrebné dospieť k, dohľadu, k dohode, rôzne napätia, ktoré existujú napríklad dohoda týkajúca sa Sudánu a Južného Sudánu, rozdelenie príjmov z ropy a akýkoľvek ďalší konflikt s dvomi krajinami by mohol mať strašné dopady pre udržateľnosť e, existencie Južného Sudánu, nového nezávislého štátu v Afrike. Takže, dámy a páni, teším sa teraz na vaše pripomienky, na spoluprácu. Dnes máme prvú výmenu návrho, názorov. 18. septembra je lehota na pozmenovanie na 10. oktobra bude e, ďalšie posúdenie 11. oktobra hlasovanie vo výbore a na plenu by sa to malo dostať na mini pléne eh, v Bruselskom v novembri. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne. Čau Stenok, vy už ste povedali, aká je lehota, napovedacie návrhy. Má to robiť predseda. Urobím to teda ešte aj ja na záver. Možno budete prekvapení, že ja sa vyjadrím pretože náš tenevý správodajca tu dnes nemôže byť a požiadal teda mňa, aby som ho zastúpil. Nevedel som, že budem za predsedníckým stolom. Myslím, že by mi to nemalo brániť vo vyjadrení sa v jeho mene. Pán Svenco, našim sa chce poďakovať pánovi Tenokovi za odvedenú prácu. Africký roh, tento region naozaj veľmi komplikovaný, s veľkými výzvami a stratégie a analýzy si preto vyžadujú um, naozaj mm, veľké uvaženie. Pán Svensson samozrejme naštuduje vašu správu, váš návrh a pokusí sa prísť s konštruktívnymi pozmeňovacími návrhmi za našu skupinu. Mm, je to dobré východisko. Pán Svensson chce rozšíriť zameranie na ďalšie dôležité aspekty a oblasti. Pre EPP situácia v oblasti ľudských práv je mm, najdôležitejšou, najznepokojujúcejšou právo na život, zdravie, bezpečnosť. Toto je tá najväčšia morálna dilema momentálne vo svete a preto sa nedá dostatočne zdôrazniť, ako dôležité je pre EÚ spolupracovať e, s orgánmi v regióne a s medzinárodnými aktérmi, tak aby sme zabezpečili tieto práva Základné práva žien boli dlho v regióne zanedbávané, práva detí na bezpečnosť, zdravie, sektári, sektársky islamizmus sa šíri v regióne, náboženské menšiny sú ohrozené. Podporou bezpečnosti by sa mohla dosiahnuť pomoc a obnova, boj proti pirátstvu, a proti e, pobrežnej infraštruktúre pirátov. Toto je dôležité, aby sme umožnili obchodu prekvitať, aby aj tento región sa mohol vzmôcť ekonomicky. Lepšia správa veci verejných e, podľa vzoru Somalilandu. E, toto musíme zdôrazniť ako vzor pre e, ďalšie časti Somálska. No a pán Svensson to uzatvára tým, že všetkým nám želá veľa šťastia pri tejto správe. Takže ja som vám teraz prečítal stanovisko nášho tieme spravodajcu. Teraz dávam slovo pani Muniz. Ďakujem pekne pánovi tanekovi za navrhovanú správu. Ide tu o dobrý základ pre ďalšiu spoluprácu. Môžeme to dokonca neskôr aj doplniť o také prvky, ktoré sú pre nás socialistov ešte neprítomné, ktoré by sa mohli tam javiť. Takže poprvé, mali by sme sa sústrediť predovšetkým na hĺbší popis humanitárnej krízy. Po druhé, pokiaľ ide o tých vyhnancov, to je takisto kľúčový bod, to sa tam vôbec nespomína. To má veľký vplyv na rozvoj celého regióna. A potom by sme mali nezabúdať aj na ostatné prvky, ktoré sa obsahujú napríklad, ktoré sú obsahnuté v ostatných pozmeňujúcich návrhoch, napríklad tá perspektíva rodovej rovnosti, pokiaľ ide o odzbrojovanie, bývalí bojovníci. To je všetko veľmi dôležité pre vytvorenie klímy bezpečnosti, aby sme sa postarali o to, aby sme mohli skutočne mohli začať s nejakou novou etapou. Potom sa tu hovorí o tom, že čo je dôležité kvôli obnoviteľné zdroje a prvky, ktoré by sme tam mali obs- obsiahnuť, to sa tak isté obsahuje správe z AFETu. To znamená, sú tu ešte určité niektoré prvky, ktoré sa týkajú tohto regiónu, aby sme ich ešte doplnili. Nemôžeme to takýmto spôsobom opomínať. To znamená, tento vývin nemôžeme jednoducho od politického diania nejako oddeliť. A pokiaľ ide o dopad klimatických zmien, to je takisto veľmi dôležitá téma, pretože celá táto oblasť je dosť nestabilná, pokiaľ ide o klimatické zmeny. Musíme to takisto brať do úvahy. Musíme to zobrať do úvahy, pokiaľ ide o bezpečnosť. Tí najslabší a najzraniteľnejší sú práve utečenci. Pokiaľ ide o pirátstvo, hovorilo sa tu o dvoch misiách. Antalanta, EUTM a potom ešte aj budúcu misiu EUCAP Nestor. To my dokážeme podporiť, ale ako socialisti zastávame názor, že by sme sa mali venovať ešte aj tomu, že treba pomáhať súkromným zložkám, ktoré sa snažia zabezpečiť bezpečnosť v týchto regiónoch a dokonca sa tu požadovala aj cestovná, pokiaľ ide o štandardy, pokiaľ ide o spolec zodpovednosti a po, na to potrebujeme ešte aj určitý kódex správania a myslíme si, že je správna, správny čas na to, aby sme sa tu chopili správne iniciatívy. Ďakujem veľmi pekne a dúfame, že budeme dobre spolupracovať so spravodajcami a ostatnými politickými skupinami pri tejto dôležitej správe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Minis. A teraz pán Butikofer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pripojím ku svojim kolegom, pokiaľ ide o poďakovanie sa spravodajcovi za navrhované uznesenie a ja takisto chcem v tejto úlohe zohrať konštruktívnu úlohu, avšak myslím si, že ešte predsa len pred nami veľa práce. Základný princíp, ktorý spravodajca zdôraznil, s ktorým ja dokážem súhlasiť, je to, že celý tento proces by mal byť pod záštitou afrických úradov alebo krémií. Dúfam, že to dokážeme všetci podporiť. Chcel by som zdôrazniť v stručnosti 5 bodov, kde ja zastávam trochu odlišný názor. Prečo pokiaľ ide o susedné krajiny, ja som kritický, pokiaľ ide o úlohu susedných krajín, ako napríklad Etiópia, ktorú túto úlohu zohrali, pokiaľ ide o tie unilaterálne kroky Takisto by sme mohli zvážiť aj to, že by sme tam uviedli skutočnosť, že Eritrea bola obvinená z monitorovacej skupiny OSN, pokiaľ ide o zabezpečovanie finančnej podpory a, a zbraní do Ušababu, čo je negatívny príspevok do celej tejto situácie. Po druhé, hovoríme tu o strategickom rámci pre celý africký roh, ale ešte stále to je nedostatočné našej strany. Taká hlavná zmena, ktorá by možno mohla pomôcť nastoliť nejakú zásadnú zmenu, je, ak by špecifický predstaviteľ Európskej únie Alexander Rondos v tejto oblasti by skutočne dostal takú vodcovskú pozíciu pre, celý tento, pre celú túto tému. Možno by sme ako v parlamente mohli posilniť jeho úlohu v tejto oblasti. Po tretie, kriticky vyhodnočujem vojenský vývin tom zmysle, že pirátstvo nedosahuje takú úroveň ako v minulosti. To skôr súvisí s obdobím dažďov a monzúnov ako s nejakým, nejakou úspešnou vojenskou stratégiou. Bod 4 z mojej strany. Ja mám trochu problém, možno dokonca aj viac ako iba nejaký problém chápať to, ako navrhuje spravodajca možnosti vysporiadať sa s otázkou Somalilandu a jeho nezávislosťou. V odseku 11 navrhuje, aby sme si uvedomili, že Somaliland sa snaží dosiahnuť samostatnosť. Myslím, že to je príliš ambiciozne. My môžeme oceniť snahu Somalilandu vniesť stabilitu do regiónu, ale nechcel by som takéto snahy o osamostatnenie sa týmto spôsobom podporiť. Mali by sme možno klásť väčší dôraz na ústavný proces, ktorý momentálne prebieha a deje sa. Myslím, že sa tu zaznamenali určité pozitívne kroky a nemali by sme nevyjadriť našu podporu. Ďakujem pekne, pán kolega. A teraz dostane slovo pani Lozing. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi, ale hneď musím povedať, že pre nás tu je ešte veľa rozdielov, pokiaľ je také celkové zameranie tejto správy. Súhlasím s pánom Budikoferom aj ostatnými predrečníčkami že ľuďom v Afrike musíme dať do rúk možnosť, aby sa zúčastnili na riešení tejto situácie, ale nemali by sme príčinu a dôsledok zabúdať, pretože pokiaľ ide o zdroj, akým je voda, ten sa tu nespomína, ale zodpovednosť takých krajín ako je Európa, India, Čína, v súvislosti s nadmerným rybolovom v týchto oblastiach, to sa jednoducho vôbec nespomína. Spravodajca vo, vlastných, vo vlastnom úvode uvádza chudobu, ale táto správa jednoducho v žiadnom z tých bodov sa nevenuje tomuto problému ako kľúčovému problému. A to súvisia so zahraničnou politikou, so západnými priemyselnými štátmi a tie prepojenia tu absentujú. Rovnako ako aj neúspešné politické pokusy v Somálsku, ktoré tam vôbec nie sú kritizované a nie sú obsiahnuté v tej správe. Hovorí sa o zaangažovanie regionálnych grémií, Kenia, Etiópia a ostatné ale sú tam iba spomenuté tie, ktoré súhlasia s európskou stratégiou. A správa, aspoň z našho uhla pohľadu doteraz, jednoducho nebude proti tým symptómom. Sice popisujeme symptómy, ale nie sú tu navrhnuté žiadne konkrétne riešenia, respektíve neskúmajú sa tu príčiny. Navyše tie vojenské aspekty riešenia problémov sú z nášho uhla pohľadu vnímané ako veľmi pozitívne, príliš zdôrazňované a hovorí sa tu predovšetkým o vzdelávaní armády, pobrežných hliadok a tak ďalej, takže ja to nechcem predlžovať. Chceme pravdepodobne možno predložiť vlastnú správu ktorá by možno ako pozmeňujúci návrh bola predložená, respektíve nájdeme nejaké iné vhodné riešenie. Ďakujeme pekne. Pán Tenok, chceli by ste na to reagovať? Ďakujem pekne, pán spravodajca. Prejdem to veľmi stručne. Tie pripomienky, ktoré sa týkajú, to, čo ste pýtali, čo predložil pán Svensson, toto je správa, ktorá sa týka pre všetkým otázok zahraničnej politiky a bezpečnosti. Spomenul som ľudské práva, Možno by som uvítal práve v tejto oblasti určité pozmeňujúce návrh, pre všetkým, pokiaľ ide to, kde sa to prekrýva s pripomienkami pani Bunizovej, kde hovoríme o, ID, o IDP. Pokiaľ ide o tých utečencov interných v tejto oblasti, ja si tu zdôrazním vlastné priority v tejto správy. myslím si, že to je veľmi dôležité a pokiaľ ide o to, čo spomenula pani Munis, ja súhlasím s tým, že treba odzbrojovať milície. V tomto smere predložený pozmeňujúci návrh. Nejde tu o správu za DV a to nespadá teda do mojej pôsobnosti v tejto oblasti predklad pozmeňujúci návrh. Ja si myslím, že na to v tejto návrhu správy ani nie sú nejaké, nie je tu na to miesto, ale ak prídu pozmeňujúce návrhy v tejto oblasti, tak ja ich podporím. Ja otázku bezpečnosti vnímam veľmi pozorne. Predovšetkým pokiaľ ide o otázku pirátstva, to sú takisto otázky, ktoré sa budem snažiť riešiť a pokryť vlastným pozemnicím návrhom. Budem sa snažiť nájsť riešenie. Pán Butikofer, tam sa vyjadrím takisto veľmi stručne, kriticky sa vyjadril k jednostrannému zaangažovaniu Etiópie. Etiópia ako taká je určitou silou, ktorá môže zabezpečiť stabilitu, ale predsa len sú tu určité obavy. Možno niekedy táto krajina musí konať vo vlastných záujmoch. Ja som spomenul úlohu nášho vyslanca za Európsku úniu, či by to teda mal prevzať to vodcovstvo z tejto oblasti. To tam je uvedené. Áno, hovorili ste tu aj o období monzúnov, tam miera pirátstva klesa, ale takisto treba povedať, že klesa už od roku 2011. Keď sme hovorili o tých misiách Európskej únie, tak tam si treba uvedomiť, že v oblasti pirátstva už sa im nedarí tak ako v minulosti, ale napriek tomu musíme ten náš nátlak uh, ponechať v tej miere, aký máme a to už úzko súvisí s tým, čo povedala pani Lözingová, že všetko súvisí s chudobou. Ja si myslím, že to nie je tá pravá príčina, ale na základe toho, čo povedala, museli by sme povedať, že pirátstvo by muselo byť aj v Somalilande a treba povedať, že v Somalilande pirátstvo nie je a Somaliland je dokonca chudobnejšie ako ostatné oblasti. Takže ak by chudoba bola jediným dôvodom, tak by jednoducho pirátstvo bolo celej tejto oblasti. Ale treba povedať, že sa to jednoducho nedostalo až do Somalilandu, pretože tam je určitá miera právneho štátu a demokracie zabezpečená. Takže v tejto oblasti nesúhlasím s pani Lösingovou. Pokiaľ ide o Somaliland, tam by som dokonca ja oprednostnil ešte nejakú vážnejšiu formuláciu. Ja podporujem samostatnosť Somalilandu. A bohužiaľ, pridali sa k juhu. Toto spojenie trvalo až do roku 1991 treba povedať, že nechcem hovoriť o konkrétnych detailoch Somalilandu, ja viem, že máte iné názory ako ja, ale snažil som sa zaujať neutrálne stanovisko, aby som mohol predostrieť tie požiadavky, ktoré mám. Vo všeobecnosti treba povedať, že konferencia o Somálsku, o Somalilande v Londýne takisto nevyšli z toho výsledky, ktoré by viedli k podpore samostatnosti. Ako vedieť, táto situácia je skutočne veľmi komplikovaná, ale treba si uvedomiť, že sú tu určité pozitívne prvky. Treba ich vyzdvihnúť, ja som sa o to snažil a myslím, že už som povedal o k tomu, čo povedal pani Lezingová, pokiaľ ide nedostatok vody, to takisto je problém, ktorý sa týka nielen afrického rohu, ale aj celého sveta budúcnosti. A India, Čína a nadmerný rybolov zo strany týchto dvoch krajín ako aj španielský nadmerný rybolov v tejto oblasti, takisto prináša so sebou následky, ale tie problémy súvisia s organizovanou kriminalitou, nedostatkom, nedostatkom právneho štátu a ostatnými prvkami. Takže ja vychádzam z týchto zdrojov a teším sa na ďalšiu diskusiu. Teším sa na stretnutie s tenami spravodajcami, teším sa na kompromisné riešenia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tenok. Pozmiete návrh budeme prekladať 18. septembra Lehota je poludne 12 hodín, takže sa znovu uvidíme o tretej, aby sme sa stretli s ministerkou zahraničných vecí zo Cypru a ak máte záujem ísť teraz na tak vám želám dobrú chuť. Ďakujem.